príslušný výbor požiadal o opravu textu prijatého Európskym parlamentom. Ten text je v obehu. Podľa príslušného ustanovenia bude táto oprava schválená, ak sa 24 hodín uh, ne, nepríde nám námietka zo strany politickej skupiny alebo čiatich poslancov a potom tento text bude e, zverejnený v zápisnici k tomuto zasadnutiu. V stredu budeme e, mať podpísať desiatých právnych aktov v riadnom legislatívnom konaní spolu s predsedom e, rady.